Pán predseda. Vážený pane komisaři. Vážený pán komisár, dámy a páni, denné zasadanie pokračuje. Prvým bodom na programe rokovania je správa, ktorú predkladá pani Balzány návrh opravného rozpočtu číslo 1 lomeno 2012, financovanie projektu ITER. Odovzdávam slovo pani kolegyni Balzány. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, pán komisár, návrh pred rozprávou dnes večer predstavuje dohodu, ktorú dosiahli rozpočtové orgány v decembri o financovaní ITER s takým projektom, ktorý sa týka roku 2012. ITER je súčasť EÚ, ale sú tak dôležité krajiny ako Japonsko, Spojené štáty a Čína potrebujú vyšší záväzok alebo možnosť záväzku na výšku 650 miliónov a preto je potrebné zmeniť stroky v mnohoročnom finančnom rámci pre hlavičku 1. Takže tento návrh umožňuje toto navýšenie 650 miliónov na strane záväzkov. dohoda, tejto, na ktorej založitá, založená táto dôležitá časť rozpočtu, bolo kľúčová pre samotný rozpočet. Povedala by som, že to bol že to, bol, že to bola základná podmienka, čo sa týka dohody rozpočtu pre rok 2012, aby bol úspešne uzavretý. Takže bolo potrebné dosiahnuť toto, aby sa mohli zvýšiť zdroje pre také dôležité veci ako celoživotné e, vzdelávanie zo, zo 7. rámcového výskumného programu a bolo dôležité financovať ITER s použitím čo najmenej transferového nástroja. To je dôležité a pozitívne a to nám umožnilo ako parlamentu, aby sme s tým súhlasili. Takže ITER teraz má čísla pre rok 2012 bez ovplyvnenia implementácie iných programov. To znamená, nie je to na úkor iných programov. A to je veľmi dôležité. Táto dohoda taktiež nás privádza k delikátnej otázke implementácie rozpočtu 2012, pretože sme sa sústreďovali na rokovanie o predbežných odhadov, ale potom prichádza dôležitý bod, a síce implementácia rozpočtu. A budeme sa zvlášť sústreďovať na e, citlivú tému pladieb a ja dúfam osobne, že keď budeme implementovať rozpočet 2012, budeme môcť zopakovať výbornú klímu spolupráce, ktorá existovala najmä medzi komisiou a parlamentom pri rokovaní rozpočtu a to bude ešte dôležitejšie pri implementácii. Ďakujem. Ďakujem vám za vaše úvodné slova a dávam slovo pánu komisárovi Levandovskému. Pán predseda, drahá Frančeska, samozrejme v mene komisie vítam vašu správu. To je stanovisko parlamentu, kladné stanovisko k tomu, čo bolo dohodnuté, pretože správa odráža našu politickú dohodu dosiahnutú 1. decembra minulého roka pre dodatočné financovanie ITER celkovej čiastke 1,3 miliardy eur pre rok 2012 a 2013. Áno, okrem tých 100 zahrnutých, to je, zdvi, to je zdvihnutie stropov hlavičky 1A a hlavičky 5 pre tento rok. A tu je táto dohoda, ktorá neovplyvňuje implementáciu a neovplyvňuje to, čo treba urobiť pre rok 2013 pretože ďalšia výzva, ktorej musíme čeliť pri rokovaní o rozpočte budúceho roka je, ako nájsť dodatočných 360 miliónov eur, čo nepoškodí i iné programy pre konkurencieschopnosť a inovatívnu Európu. Ďakujem vám za pozornosť. Pán komisár, ďakujem za vaše slova. A teraz odovzdávam slovo rečníkom za jednotlivé skupiny. Prvý bude hovoriť dve minúty pán Lavia egregio presidente signor commissario colleghi ctený pán predseda pán komisár kolegovia ako pani Balcány už povedala návrh zmeny rozpočtu číslo 1 pre rok 2012 odráža dohodu dosiahnutú medzi troma inštitúciami, keď rozpočtový postup na rok 2012 bol uzavretý týchto 1,3 miliardy eur navyše pre projekt ITER pre príslušné obdobie. Špe- špecificky tento pozmenený rozpočet zvyšuje hlavičku 1A o 650 miliónov. My ako skupina podporujeme správu pani Balcány a preto e, vyzývame na pozitívne hlasovanie vzhľadom na dohodu, ktorá bola e, dosiahnutá dvoma krídlami rozpočtového orgánu s mediačným výborom na konci minulého roku. Chcem využiť príležitosť, že projekt ITER bude jeden z najdôležitejších e, vecí, o ktorých budeme hovoriť vzhľadom na rokovania, ktoré vedú schváleniu návrhu rozpočtu na rok 2013. A toto je ešte dôležitejšie pri okamžitej publikácii návrhu rozpočtu, ktorý vydá komisár Levandovský 25. apríla. Ako bolo už povedané, v usmerneniach správ schválených pre rozpočet 2013 očakávame, očakávame, že tých 360 miliónov eur na financovanie dodatočných nákladov projektu ITER ktoré sa majú zobrať z rozpočtu 2013, by mali byť ochránené bez toho, aby nejako ovplyvňovali správnu implementáciu európskych politik. A to platí zvlášť pre politiky, ktoré nás vedú k dosiahnutiu cieľov Európy, stratégie Európy 2020. Tieto stratégie boli schválené na začiatku tohto roku a dúfam, že rada s tým súhlasím. Ďakujem za vaše slovo a teraz dávam slovo pani Hercog. Ďakujem pekne, vážené dámy, vážené Vážení pani, vážené dámy, e, ja teraz vystupujem v mene e, socialistov a naozaj vítam túto správu a teším sa, že komisia ako aj najväčšie skupiny Európskeho parlamentu myslia podobne a teda potvrdzujeme naše rozhodnutie, ktoré padlo v decembri. Ide teda o presuny prostriedkov vzhľadom na zvýšené zvýšenú potrebu prostriedkov, nemôžeme tento projekt ohroziť. Zvýšenie prostriedkov vychádza z toho, že sme boli zneistení. E, toto viedlo teda k značnému časovému omeškaniu. Toto omeškanie zvyšuje finančnú potrebu. To je dôležité nielen pre rok 2013, ale je to dôležité aj do budúcna s horizontom 2020. Takže je dôležité, aby členské štáty naozaj preukázali svoju politickú vôľu na podporu tohto projektu. Musíme si uvedomiť, že globálne trendy, otázka energie, celkové dopady globalizácie tí veľkí spotrebitelia energie. To sú veľké skupiny, väčšie ako doposiaľ. To všetko si musíme uvedomiť. My z nových členských štátov, ale aj celá Európska únia by si mala pripomenúť ten dátum, kedy bol spustený projekt ITER po skončení studenej vojny. To bol prvý krok Gorbačova Oni teda sa stretli s Ronaldom Reaganom a nešlo tam iba o jadrové odzbrojenie, ale aj o spoluprácu v oblasti jadrovej technológie. Toto bolo v 85. a táto dohoda stála e, pri zrode programu ITER. Podpora programu ITER zo strany Európskej únie. Toto nie je len technologické rozhodnutie, je to aj politické potvrdenie toho, že naozaj chceme eh, raz a navždy studenú vojnu zažehnať a toto je naozaj dobrá vec. Ešte by som doplnila následovné. Jadrová fúzia, Edel Teller, um, nositeľ Nobelovej ceny z Maďarska, stal za touto myšlienkou a ja sa teda veľmi teším, že tu máme takýto projekt ako Európania. To musíme podporiť v tomto globálnom svete. No a preto vám chcem povedať, že je to dôležité nielen z hľadiska energetickej technológie, ale aj z politického hľadiska. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. A teraz odozdávam slovo na 3,5 minúty pánu Haglundovi. Ďakujem, pán predseda. Príjemný večer, kolegovia. Najprv sa chcem poďakovať spravodajkyni a chcem povedať v tejto chvíli, že som veľmi rád, a poďakovať sa spravodajkyni pre prieskov v komisii a v mene našej skupiny, že sme boli schopní dosiahnuť nejaký výsledok, ktorý nám umohol financovať ITER na určitú dobu alebo o chvíľu dlhšie. Pre nás celý proces financovania ITER bol celkom zložitý. Ukázalo sa najprv, že rada nedodržiavala všetky svoje záväzky a politické e, prísľuby ešte menej a kladla dôvod aby sa kladol dôraz na výskum a súčasne sme videli e, taký vývoj, kde rada chcela škrtať peniaze z hlavičky 1A, kde súčasný rámcový program pre výskum sa veľmi dobre implementuje takmer na 100% a podporuje viac než čokoľvek iné stratégiu 2020 a viete, že tu bola myšlienka pre, zobrať peniaze pre ITER z tejto časti rozpočtu. My sme povedali nie a trvali sme na tom a boli sme veľmi radi ako parlament, že rozpočtový výrob, výbor bol tu veľmi pevný a výsledok bol vzhľadom na toto veľmi dobrý, ale chcem povedať súčasne aspoň pohľadu našej skupiny nie je to ideálny výsledok, ale berúc do úvahy diskusiu, myslím, že sme nemohli dosiahnuť nič lepšie. Pre budúcnosť <clears throat> sa dá súhlasiť s predchádzajúcimi rečníkmi. ITER je dôležitý projekt, má svoj potenciál. Súčasne si myslím, že minulosť ukázala, že potrebujeme mať lepší pohľad na to, ako je ITER spravovaný, lebo nemôžeme sa dostať do situácií, kde veľký projekt ktorý ovplyvňuje peniaze daňovníkov a ovplyvňuje ďalšie výskumné fondy, ako sme videli pri riešení, že by bol tak zle spravovaný, že by sme museli prijať takéto riešenia, aby sme zachraňovali projekt. Toto nie je dobre zvládané a preto to tiež preukazuje že v budúcom MFF potrebujeme v mnohoročnom finančnom e, rámci, potrebujeme mať lepšie riešenie financovania, aby o 3 alebo 5 rokov sme nerobili to isté, čo robíme dnes večer že by sme mali správu na transfer projektov e, peňazí pre, na projekt ITER. Ďalší mm, fakt je, že rada tu meškala, boli sme schopní dosiahnuť konečnú dohodu a potom boli nejaké delegácie v rade, ktoré sa chceli vrátiť spätne k dohode. To nie je zdravý vývoj a som rád, že to pochopili, že <clears throat> toto nie je žiadaný e, výsledok a teraz dúfam, že rada sa bude držať tejto dohody tak, ako my. Dúfam, že sa môžeme z tohto poučiť pretože Horizont 2020 ITER bude potrebovať všetky peniaze, ktoré môže dostať. Toto je cesta pre Európu a preto by sme nemali mať také riešenia pre budúcnosť, že by dostávali menej peňazí na výskumné projekty, ale chcem sa poďakovať spravodajkyni a ďalším kolegom za dobrý výsledok. E, táto mm, problematika je veľmi dôležitá vzhľadom na okolnosti. Ďakujem za váš príspevok a teraz odovzdávam na 3 minúty slovo pani Durant. Ďakujem, pán predseda. Situácia nie je ideálna, povedali ste to, to by bol ešte eufemizmus. Európa sa už viacero rokov eh, nachádza v situácii eh, naozaj veľmi zložitej krízy, rozpočtových problémov, kedy je ťažké nájsť prostriedky. Každý ten členský štát sa snaží rôznym spôsobom eh, dosiahnuť vyrovnaný rozpočet a my sa snažíme preukázať to, že európske prostriedky majú pridanú hodnotu ale tí, ktorí chcú znižiť európsky rozpočet, e, my práve v takej situácii teda príjmame toto rozhodnutie a podľa mňa toto je naozaj veľmi e, paradoxné. V tomto kontexte krízy dnes budeme hovoriť a teda hlasovať o tomto opravnom rozpočte. Je to rozpočet, ktorý v roku 2012 prída 650 miliónov eur v oblasti záväzkov k tým 470 miliónom eur, ktoré tam už sú v rozpočtom 2012. 1,12 miliárd, to je tá celková suma, toto je 1% európskeho rozpočtu. Uvedomte si to, nemáme peniaze, naozaj bojujeme s ťažkosťami a 1,12 miliardy eur ide na jeden jediný projekt. Projekt, o ktorom tí najoptimistickejší tvrdia, že by možno v roku 2050, možno v roku 2080 mohol priniesť určité vplyvy. No čo sme blázni? Úplne sme sa zbláznili. V čase, kedy sa nič nedarí, kedy sa loď potápa, takéto astronomické sumy dáme na projekt, ktorý z stredodobého hľadiska nemá perspektívu. Áno, máme tu rámcový program, máme tu stratégiu 2020, výskum a tak ďalej ale to, čo dáme na tento projekt, tak to vezmeme inde. Nebudeme môcť investovať obnoviteľné zdroje energie, ktoré majú ale okamžité pozitíva. Keby sme do nich teraz investovali, tak okamžite budeme mať prínosy nielen v roku, 2000, nie v roku 2050, 2080. Toto vytvorí pracovné príležitosti okamžite obnoviteľné zdroje energie. Takže naozaj nechápem, ako sa môžeme takto bláznivo správať v časoch takýchto zložitých. A tento projekt, áno, vy nám vravíte, že sa to zrodilo po skončení um, studenej vojny, ale už 30 rokov, či táto vojna skončila, zmenilo sa niečo. Um, nemali by sme to prehodnotiť. Musíme uh, teraz pokračovať v takejto situácii, e, v takomto projekte, veď ľudia už v Európu neveria. Členské štáty majú problémy s rozpočtami. Aj my máme problém s našim rozpočtom. A ešte zopakujem, 1,12 miliardy eur ďalší rok to bude ešte viac, roku 2020 budeme pokračovať v takomto navyšovaní. No ja osobne si myslím, že sme sa naozaj museli zblázniť tento projekt, naozaj na ňom trváme až chorobne, hoci všetky indikátory hovoria o opaku. A my teda nebudeme môcť hlasovať za tento opravný rozpočet. Ďakujem. A teraz by som chcel dať slovo na 3 minúty Richardovi Ashworthovi. Prepačte, práve vidím modrú kartu na Madame Durand. Akceptujete otázku? Dobre. Pani Herco. Ďakujem, pán predseda. Budem stručná. My sme začali diskutovať v tomto parlamente o energetickej cestovnej mape do, do roku 2050, čiže to nie je tak ďaleko ako ITER od roku je to 37 rokov v do budúcnosti a neviem, či zelení nepodporia túto energetickú mapu 2050, lebo je príliš ďaleko a že prídu zmeniť za najbližších 37 rokov. Ďakujem. Pani Dural my e, investujeme alebo sme zakotvení v technológii minulosti, pretože jadrová energetika to je vec minulosti. Musíme sa toho postupne zvádza, vzdávať. A jadrová fúzia to je niečo, čomu niektorí veria, chcú tomu veriť, ale je to len ideológia, nemajú žiaden dôkaz, že to funguje a naozaj nevieme, či v roku 2050 to vyrieši naše energetické problémy. My sme o tomto diskutovali počas návštevy Kadarašu. Tie odpovede inžinierov nás naozaj nepresvedčili. Takže naozaj nechápem, prečo sa stále držíme tejto ideológie minulosti. Ďakujem a teraz na 3 minúty Richard Ashworth. Uh, <laughs> pán predseda, pán komisár, môžem vás uistiť, že Spojené kráľovstvo si myslí, že je dôležité, aby Európa zostala v popredí výskumu v budúcej generácii zabezpečovania energie. Z toho dôvodu silne podporujeme projekt ITER. Pre ten dôvod radi podporíme túto dohodu, ktorá bola dosiahnutá s radou. Chápeme, že to poskytne ďalších 350 miliónov eur a to je samozrejme súčasť tohto pozmeneného rozpočtu. Musím vyhlásiť záujem v tejto chvíli lebo Column Research e, Laboratorium e, blízko Oxfordu je v mojom voličskom okruhu, ale môžem vás e, uistiť, že aby sme zabezpečili budúcnosť tohto zariadenia, zabezpečíme budúcnosť viac ako 500 pracovných miest výskumníkov a títo ľudia poskytujú špič, špičkové svetové technológie a je to tá technická expertíza, ktorú si nemôžeme dovoliť stratiť. Ale musím povedať, eh, aby sme boli opatrní, pán komisár. Pri takejto špičkovej technológii je tu vždy problém s, prečerpo, s prečerpaním rozpočtov a s oneskorením dodaním. Takže tri veci chcem povedať. Poprvé, dodatočné financovanie musí byť nájdené z existujúcich rozpočtov. A poznamenávam, že touto dohodou z roku 2012 nebudeme žiadať od členských štátov, aby poskytli dodatočné zdroje. A to je presne pravda pretože správa a rozpočty sú <clears throat> veľmi obmedzované a to musí platiť aj pre rok 2013. Po druhé, toto sú peniaze daňových poplatníkov, takže je dôležité, aby sme boli v kultúre finančnej disciplíny v rámci výskumnej spoločnosti, ale je tiež dôležité, že v rámci tejto snemovne musíme e, vykonať zodpovedný dohľad nad týmto priemyslom, ale na to musíme byť informovaní. A ja vyzývam komisor, komisára, aby ste nám poskytli tie informácie, na základe ktorých musíme urobiť tieto úsudky a napokon, aby sa toto uľahčilo, je absolútne kľúčové, aby ITER zapadá do budúceho viacročného finančného e, rámca, ako bolo povedané predtým. My žiadame, aby to bolo rozpočtované a e, žiadame, aby tam bola aj zodpovednosť. Ďakujem pekne. A teraz na 2,5 minúty Madame Adreasen. Ďakujem, pán predsedajúci. Nie som proti jadrovej fúzii, ale pokiaľ ide o ITER, Európska komisia by sa mala poučiť zo svojich chýb. Bohužiaľ, toto sa nikdy nedeje. Napríklad projekt Galileo. Odhadovalo sa, že bude stať 7 miliard e, eur v roku 2000 a do roku 2010 sa tieto náklady strojnásobili na 22 miliard a naďalej budú stúpať bez konca. Tieto paralely sú až alarmujúce. Partnery z ITER hovoria, že e, sa im podarí prvú verziu projektu vybudovať do roku 2018. To je o 5 rokov neskôr ako v pôvodnej dohode. Prvé experimenty, ktoré by mali validovať fúziu, by prišli až po roku 2025. A náklady na stavbu sa e, zdvojnásobia z 5 miliard na 10 miliard. Takisto operačná fáza ITERu e, bude stať ešte dodatočných 5 miliard a 90 tohto projektu riadia priamo zúčastnené štáty, takže sa asi nikdy nedozvieme, aké budú konečné náklady. Myslím si, že daňoví poplatníci majú právo poznať náklady na ITER, pretože oni to vlastne platia, ale tento parlament naďalej schvaluje financovanie projektu, ktorý sa predražil už o 50 oproti pôvodným odhadom. Tento prístup je katastrofálny. Komisár Levandovský nám v pondelok povedal, že rozpočet na rok 2011 bol v pozitívnom schodku 1,5 miliardy eur, ale potom nám zase e, hovoril, že e, je tam schodok, je tam deficit 11 miliard eur. A čo je potom teda z toho pravda? Pozná vôbec on stav rozpočtu, ale ja ho poznám. ITER, Galileo aj samotný rozpočet EÚ sú už medzičasom absurditou a daňoví poplatníci to musia všetko platiť a tí sa naozaj nesmejú. Musím vás teda vyzvať, aby sme e, zrušili celý tento projekt. Ďakujem. Ďakujem a teraz na 1,5 minúty pán Vladimír Remek. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený prítomní, podporujem a vítam návrh na dotočné financovanie projektu ITER a to z niekoľkých dôvodov. Zastávam názor, že jaderová fúzia môže byť pre ľudstvo šancou v budúcnosti vyriešiť veľký problém získavania energie. Nemáme veľa takýchto možností. Som presvedčený, že Európa by mala byť v popredí výskumu a vývoja. V Európskom parlamente sme vždy nakoniec takýto trend podporili. Samozrejme, že tu musí byť transparentnosť a s prostriedkami sa musí nakladať účelne. Musíme ale prekonať e, neustále váhanie vo financovaní kľúčových záujmov EÚ. Všetko niečo stojí a kríza nie je argumentom. Naopak, toto je argument pre prekonanie krízy a kvôli budúcnosti musíme podporovať také projekty ako ITER. Aj preto, že tento program je príležitosťou aj pre malé štáty únie a takisto je to šanca pre malé a stredné podniky, ktoré vyrábajú komponenty e, pre program fúzie. Vyrábajú až polovicu týchto komponentov a preto by bolo krátkozraké nevyskúšať túto šancu, i keď samozrejme Niektorí z nás už nezažijú konkrétne výsledky ITERu. Ďakujem. Teraz ďalší zapísaní rečníci. Pán Gariga Poledo na dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár, milé kolegyne, milí kolegovia, ktorí ste tu ešte teraz počas takejto neskorej hodiny. Diskutujeme teda o opravnom rozpočte a je takmer zázrakom, že komisii sa podarilo spoločne s parlamentom, a tu chcem zablahoželať spravodajkyni, je takmer zázrakom, že sa podarilo nájsť týchto 1,3 miliardy eur. a to v okruhu 1A. Znamená to teda, že sa podarilo presvedčiť radu o tom, že je nutné brať na seba aj nové záväzky a nájsť ďalšie peniaze. Parlament toto vždy žiadal, pretože inak eh, by sme robili zlú rozpočtovú politiku. Je pravdou, že bude ťažké nájsť týchto 1,3 miliardy eur bez toho, aby sme ochudobnili iné projekty v tom istom okruhu. Ale myslím, že náš prístup bude pozitívny. Samozrejme, zaznievajú kritické hlasy. Kríza sa to používa ako argument. To povedal práve aj kolega, ale ITER je dôležitý projekt Európskej únie a ide o energetickú nezávislosť. A e, tu musíme rozmýšľať o 5 až 10 rokov dopredu. Myslím, že projekt ITER o 20, 30 alebo 40 e, rokov sa osvedčí a urobi niečo pre našu energetickú bezpečnosť. Akceptujete modrú kartu od pani Duron? Pani Duron, máte slovo. Ďakujem za to, že ste akceptovali. Ja nechápem, že tento projekt prezentujete ako jeden z hlavných vlajkových projektov, ale e, my naozaj nemáme istotu, že mm, tento projekt je naozaj odôvodnený. Kríza to nie je alibi, ale pozrite sa, ako členské štáty zápasia o svoje rozpočty. Nechcú financovať program, program 2020, napríklad tie záväzky, ktoré z neho vyplývajú. Takže keď vy hovoríte, že kríza je pre niekoho ospravedlnením alebo alibi, tak ja, ja naozaj s tým nesúhlasím. Môžete odpovedať? Gracias, Durán, pero... Ďakujem, pani Durán. že zástupkyňa strany zelených nám hovorí, že máme stať oboma nohami pevne na zemi, tak to nás veľmi prekvapuje, pretože aj vy chcete nové alternatívy a nové zdroje energie. A toto je naozaj tiež alternatívny zdroj energie. Takže toto by mohlo byť ďalšie riešenie pre energetickú nezávislosť Európy, tento projekt. <clears throat> technologický vývoj tohto projektu e, si myslím potrebuje 1,3 miliardy eur a to je, by som povedala, ešte lacné v tejto dobe. Pani Tikao, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Jadrová fúzia o, otvára možnosti takmer neobmedzenej čistej energie. Ja si myslím, že vedomosti, ktoré sme získali z projektu ITER, experimentálny reaktor ITER, ktorý sa buduje vo Francúzsku, to naozaj môže pripraviť ďalšiu generáciu reaktorov, ktoré fungujú na báze fúzie a vďaka tomu by sa Európa mohla stať lídrom v tejto technológii. Naozaj je potrebné dať financie na tento projekt. V decembri 2011 Rada a parlament podpísali dohodu o dodatočnom financovaní tohto projektu na roky 2012 až 2013. Jedná sa o 1300 miliónov eur a z toho 100 miliónov budú z rozpočtu na rok 2012, 360 miliónov, to je na rok 2013 a limit pre okruh 1A sa zvýši o 840 miliónov eur. A vyše 400 miliónov do roku 2000, vyše 600 miliónov do roku 2012 a 119 miliónov do roku 2013. Ja podporujem myšlienku, aby sme do rozpočtu na rok 2012 dali 615 miliónovú čiastku, čo je vlastne tá, tá dodatočná suma, pretože táto rozpočtová úprava je naplnením dohody z roku 2011. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem teraz pán Enan. Ďakujem. E, ITER to je obrovské úsilie výskumu v rámci spolupráce medzinárodnej, spolupráce naprieč e, disciplínami. disciplínami. Toto je naozaj niečo nové. Termonukleárna fúzia je prísľub do budúcnosti, prísľub dostatku elektrickej energie, ktorá bude prístupná všetkým, bude lacná a čistá. Toto je sľub, ktorý nemôžu splniť ostatné zdroje energie. Táto fúzia je naozaj dôležitá pre budúcnosť ľudstva, pretože budeme potrebovať stále viac elektrickej energii in energie. A ja si nemyslím, že by sme mali sa obracať e, chrbtom tomuto projektu. Musíme ukončiť privatizáciu, musíme vybudovať veľké integrované podniky vo verejnom vlastníctve, ktoré mm, sa budú venovať týmto vedeckým a technologickým výzvam, ktoré prezentuje ITER. Musíme plánovať ekologicky. Pokiaľ ide o energiu, nemôžeme oddeliť e, výrobu a transport energie od výskumu. A tým sa vyhneme takisto nerovnému prístupu k energie a stratám, plýtvaniu s energiou. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Holmajer. Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár, kolegyne a kolegovia. Pokiaľ ide o ITER, je to dlhodobý výskumný projekt. To znamená v dôsledku, že nemôžeme v každej kríze, v každej finančnej ťažkosti rušiť e, dohody, ktoré sme uzavreli. Nemôžeme rušiť naše plány do budúcnosti v oblasti energetického výskumu. Nemôžeme odkladať tieto plány ad acta. Nemôžeme sa domnievať, že už nemusíme dodržiavať tieto dohody. Nemôžeme technológiu budúcnosti nazývať technológiou minulosti trošku ste ma prekvapili, keď ste povedali, že je to technológia minulosti, pretože sa na tom pracuje 30 rokov a jednoducho pokroky nie sú také rýchle, pretože pred 30 rokmi sme ešte nemali také počítačové kapacity, aké máme dnes. A to využívame v materiálovom výskume a vo výskume s vysokými teplotami. V najposlednejších rokoch sa urobili obrovské pokroky v projekte ITER. Keď sa pozrieme na veľké projekty, je nutné si uvedomiť, že takéto veľké projekty musia od začiatku byť rozumne financované. Je to dlhý proces, ktorý v rámci Európskej únie musíme realizovať. Keď začneme s nejakým projektom, tak eh, ho musíme manažovať profesionálne od začiatku Musíme precízne vypočítavať e, náklady a takisto aj realisticky. Nemali by sme sa na to pozerať iba z politického hľadiska, cez rúžové okuliare. Musíme kontrolovať e, tie náklady, musíme robiť profesionálne verejné obstarávanie a monitoring a to všetko nám poskytne vždy aj e, dobrý prehľad o nákladoch. Tento výskumný projekt je dlhodobý, on nebol naplánovaný na krátku dobu a preto si myslím, že je nutné, a ja som si e, pozrela zariadenia v Kadaraše, ale mám iné dojmy ako vy, pani Duron. Ja si myslím, že tento projekt by sme mali nielen podporiť a zachovať, ale mali by sme si uvedomiť aj, ako má perspektívu do budúcnosti. Ďakujem a teraz pán Franko na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Ja sa teším, že tento opravný rozpočet, pokiaľ je o financovanie ITER, o ktorom sa hlasovalo veľkou väčšinou výbore pre rozpočet 29. marca. Z toho sa teším. Financovanie týchto dodatočných nákladov nám umožní zachovať takýto strategický projekt základného výskumu, v ktorom zohráva Európska únia naozaj primárnu úlohu a máme tu aj teda širokú medzinárodnú časť. Uvedomme si, že máme tu sedem partnerov výboru Euratom a ani jeden z nich svoj príspevok nespochybňuje do tohto projektu. Japonsko napriek dráme vo Fukushime sa rozhodlo, že bude naozaj do posledného písmena svoje rozpočtové záväzky v prípade ITERu rešpektovať stovky výskumníkov, keby nebola táto dohoda, by prišli o prácu a boli by tam obrovské omeškania. Teraz v Kadaraši pracujú pre tento projekt tisíce ľudí a v ďalšej fáze by to mohlo byť až 4500 osôb v samotnom Kadaraši. Takže, pán predseda, toto je veľká pícha pre Európu a je to naozaj symbol našej vynikajúcej kvality. Ďakujem pekne. Tým sme vyčerpali zoznam zapísaných rečníkov a poďme teraz k procesu spontánnych vystúpení. Mám tu iba jednu žiadosť o slovo, a to od pani Basesku. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela uvítať dohodu, ktorú uzavreli tri európske inštitúcie, pokiaľ ide o pokrytie dodatočných nákladov programu ITER. Myslím si, že je to veľmi dôležité. Sú tu úspory v iných rozpočtových riadkoch bez ohrozenia priorit eh, európskeho rozpočtu. Tá dohoda, ktorá bola uzavretá, podľa mňa je pozitívna, pretože ITER je jedným z najambicioznejších ambicioznejších výskumných projektov e, celosvetovo. Výsledok tohto projektu by mohol otvoriť cestu naozaj bezpečnej, a čistej, dostupnej energii, takémuto zdroju energie. Ja teda vítam ten nápad poskytovať dlhodobé financovanie tomuto medzinárodnému projektu. Myslím si, že Európska únia by mala zaručiť úspech tohto projektu e, za priateľných nákladov a s priateľnými finančnými a technickými rizikami, tak aby sme mohli splniť plniť naše medzinárodné záväzky. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. A teraz by som dal na uzavretie slovo pánovi komisárovi Levandovskému. Pán predseda, ja len veľmi stručne. ITER, toto je interkontinentálny projekt a to, na čom sme sa dohodli, to musíme splniť, pretože ide o dôryhodnosť Európskej únie. Ale tento projekt, tak ako odznelo v diskusii, však má obrovské dotočné náklady a je tu aj problém s manažmentom, eh, čo má na, eh, na starosti Fusion for Energy, tento spoločný podnik. Ale, a toto je dobrá správa, bude tam audit zo strany dvora auditorov a spadá to aj pod udelovanie absolutória. Ja si myslím, že e, sa môžeme do budúcna ponaučiť, aby sme takéto problémy dotočných nákladov už nemali v tomto projekte, v tomto interkontinentálnom projekte. A ďalšia vec, moja reakcia na to, čo povedala pani Andrea Sen, tá logika rozpočtu 2011, kde 10 miliard eur nebolo vyplatených, na naozaj legitímne projekty, to sú proste, ktoré mali vyplatené a to z dvoch dôvodov. Sme to neplatili. poprvé, nemali sme peniaze a po druhé, e, finančné riadenie nebolo flexibilné a toto vytvára problémy už aj teraz, v roku 2012. Ako s príjmov na 2012 toto vyplatiť? Takže áno, tú logiku rozpočtu musíte chápať, že my nemôžeme mať deficit a tak pochopíte ten paradox malého prebytku, ehm, nevydania 100% ehm, prostriedkov, ale v roku 2011 mali vyplatené nejaké prostriedky a nemohli vyplatené, musíme to dobehnúť teraz. Ďakujem pekne a teraz na záver dám slovo ešte raz spravodajkyni pani Balzany, nech sa páči. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem aj všetkým kolegom, ktorí vystúpili v rozprave. Myslím, že podporujú túto moju správu. A rada by som zdôraznila, že samozrejme sú tu určité diskusie o výhodách a nevýhodách tohto projektu, ale my sme sa teraz v decembri dohodli a rokovania o rozpočte 2012 sme mohli s týmto uzavrieť. Takže máme tu dohodu, ku ktorej sme dospeli v zmierovacom procese. Takže tie rokovania sú uzavreté. Stalo sa do ku koncu roka a toto je podľa mňa veľmi dôležité, lebo aj celý tento projekt je veľmi dôležitý. A tento výsledok mňa osobne uspokojuje, pretože sme neohrozili fungovanie ostatných programov v rámci rozpočtu. Neuberáme im prostriedky. A toto je naozaj výsledok, ktorý si zaslúži pochvalu. A teším sa aj z toho, že teraz môžem povedať, že ten zvenovací proces bol koncom eh, rokovaní, ktoré sa nesli v duchu spolupráce. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Týmto uzatváram rozprávu. Hlasovať sa bude zajtra na poludne. Teraz, dámy a páni, prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Ide tam o správu, ktorú predkladá kolega Kačmarek a ide o prenesenie